Uh, Dobré ráno. Máme 9.15, takže poďme do toho. Prijatie programu. Má niekto nejaké námietky, výhrady? Ja by som chcel zmeniť bod číslo 4, súčasný stav prebiehajúc trestných rokovaní. To presunieme na popoludne za bod 19. a ešte aj niekoľko hlasovaní zrejme pribudne k hlasovaniu, pokiaľ ide o výsledky rokovaní o GSP a BIT. Zapisnica z minulej schôdze. Budeme ju považovať, ako je to bežné, za schválenú, ak nikto nevyjadrí nejaké poznámky, námietky do konca dnešného zasadnutia. Oznámenia Máme tu web streaming. Bod číslo 4. Súčasný stav prebiehajúcich cestných rokovaní. Ako som spomínal, presunuli sme ho na popoludne, takže ideme na bod číslo 5. Výmena názorov s Michaelom Gustafsonom po mojej hlavici za predsedníckým stolom. Je to predseda výboru FAM a pozhovárame sa s ním o začlenovaní rodového hľadiska do práce parlamentných výborov. Vítajte u nás. Vy ste viete, že Európsky parlament kladie veľký dôraz na podporu rovnosti mužov a žien EÚ aj celosvetovo a preto je mimoriadne dôležité začlenovať rodové hľadisko aj do práce parlamentných výborov. Ako som už spomínal, náš host je predsedom výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, takže dám mu rovno slovo, aby nás uviedol do problematiky. Máte slovo, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne za úvod, na slovo aj za pozvanie na vaše zasadnutie. Rád by som prešiel do švedštiny, pretože predsa len v materinskom jazyku sa mi hovorí lepšie. Takže poprosím vás, aby ste si založili sluchadla. Okej, då eh, en gång tack så hemskt mycket att jag... Eh, Chcem sa všetkým poďakovať za to, že ste ma pozvali na dnešnú schôdzu. Ja sa teším, že sa môžeme pozhovárať o rodovom hľadisku a jeho začlenovaní do práce parlamentných výborov. Vo výbore pre práva žien a rodovú rovnosť uplatňujeme taký dvojaký prístup k otázkam rodovej rovnosti. Na jednej strane sa náš výbor zaoberá zviditeľňovaním práv žien a rodovej rovnosti, tak aby to bolo na popredných priečkách medzi prioritami EÚ. A po druhé, snažíme sa o integráciu rodového hľadiska do všetkých oblastí politík. Toto je presne to začlenovanie rodového hľadiska, alebo známy anglický výraz gender mainstreaming. Podľa Lisabonskej zmluvy, konkrétne podľa článku 9, pardon 8, Európska únia má podporovať rodovú rovnosť vo všetkých oblastiach. Toto je ten právny základ, z ktorého vychádzame. A práve preto predkladáme z nášho výboru, dokonca aj vo vašom výbore, pozmaňovacie návrh týkajúce sa rodového hľadiska alebo rodových otázok. V každom výbore máme jedného člena, ktorý má na starosti práve začlenovanie rodového hľadiska do všetkých oblastí politik. A niekedy to vôbec nie je jednoduché pretože niekedy ľudia nechápu, ako sa dá rodové hľadisko do všetkého zakomponovať, ale s troškou praxe, s troškou cviku naozaj môžeme rodové hľadisko zapracovať do akékoľvek problematiky. Så gör vi vartannat år så skickar vi ut en enkät till utskotten. Raz za dva roky vysielame také prieskumy jednotlivým výborom kde sa vedeme k tomu, aké stratégie prebehli, aké dokumenty boli vypracované, či to rodové hľadisko bolo alebo nebolo zohľadnené. No a potom taký súhrný dokument predkladáme aj celému Európskemu parlamentu. I máme tu uznesenie, ktoré reflektuje to, ako jednotlivé výbory uplatňujú rodové hľadisko a naozaj sú tu veľké rozdiely medzi jednotlivými výbormi. Naozaj sa teším, že váš výbor, že u vás má otázky rodovej rovnosti na starosti predseda. Toto je veľmi dôležitá úloha, dôležitá vec a teším sa, že ju takto aj vnímate. Podľa môjho názoru je mimoriadne dôležité mať na pamäti, že musíme byť vzorom pre ostatných v týchto otázkach je na nás, aby sme naplnili slova skutkami. Máme v tomto zmysle uvedený cieľ v Lisabonskej zmluve tam sa výslovne takýto cieľ uvádza. A myslím, že to je dobré východisko pre začlenovanie rodového hľadiska. No v praxi by sme sa mali naozaj snažiť naprieč celým parlamentom rešpektovať tú rodovú perspektívu, to rodové hľadisko. Tento výbor by mohol tejto otázke napomôcť po štyroch hlavných oblastiach. Po prvé, a to platí pre akýkoľvek výbor, Výbor by mohol prijať rodovú stratégiu, kde sa zadefinuje dôležitosť týchto otázok vo vzťahu k vášmu portfóliu. Potom by tu mali byť správy z vlastnej iniciatívy, kde sa bude rodové hľadisko zdôrazňovať. Napríklad ženy v medzanom obchode. To je taký príklad. Ďalšia možnosť. Tretia. Posilňovanie spolupráce s inými výbormi, teda vytváranie synergií, pokiaľ ide o rodové otázky. A ešte štvrtá možnosť snaha využívať odborné znalosti v tejto inštitúcii. A ja sa teda veľmi teším, že ste ma dnes eh, pozvali, aby ste aby som ja mohol prezentovať svoje skúsenosti, svoje odborné znalosti. V novembri bolo prijaté uznesenie o posilnení rodového hľadiska v Európskom parlamente. Navrhuje sa zmena štruktúr tak, aby sa zabezpečilo, že rodové hľadisko bude stále prítomné vo všetkej našej práci. No a v tomto uznesení sa spomína výbor pre rodovú rovnosť, pre práva žien, ktorý teda vlastne predkladá pozmeňovacie návrhy k dokumentom iných výborov. Ja osobne e, môžem za môj výbor povedať, že mm, sa tešíme, že môžeme k hľadisku podkladať pozmeňovacie návrhy, ale ja by som dúfal, e, že sa nám podarí dospieť do takej fázy, do takej situácie, že to robiť nebudeme musieť. Ja sa teda teším na ten deň, kedy to rodové hľadisko bude zohľadnené už v samotných výboroch od samotného začiatku, teda že výbor vám skrátka nebude musieť e, zasahovať. Toľko teda z mojej strany na úvod. E, rád odpovedám na všetky otázky, ktoré máte. Ďakujem. Ďakujem pekne za úvodné slovo a teraz otváram priestor otázkam. Rád by som povedal, že náš výbor má 31 členov. Iba 7 žien. Tuším, tu ani jedna teraz nie je. Celkom to nespovedá obrazu tohto výboru pretože ženy sa zúčastňujú naozaj veľmi intenzívne prác, diskusí v našom výbore. Neviem, aké sú tie čísla za celý parlament. Neviem, či sme na tom lepšie, horšie ako ostatné výbory. Kolegyne, kolegovia, máte prosím nejaké otázky? Prípadne pripomienky? Pán Šolc, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Vítam tu pána predsedu. Myslím, že toto je otázka veľmi dôležitá. Vy ste hovorili o tom horizontálnom aspekte začlenovania ľudového hľadiska. Ale možno by sme mali zohľadňovať aj ekologické otázky, ekologické hľadisko. No a my v našom výbore pre zahraničný obchod často sme konfrontovaní s takou situáciou, že posudzujeme podnikateľské prostredie alebo teda hospodárskú situáciu, keď hovoríme o obchode, o výsledkoch o prínosoch obchodu, pokiaľ ide o podmienky, v akých žijú ženy v krajinách, s ktorými obchodujeme. Pokiaľ ide o tie pozmeňovacie návrhy z vašej strany k správam iných výborov, mohli by ste nám povedať, ako to vnímate, ako vnímate tú realitu v iných výboroch? Vy ste nám práve povedali, aký je tam všeobecný prístup, ale s akými skúsenostiami sa stretávate? Pretože ja z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že my v našich správach sa primárne nezameriavame na túto otázku. Áno, samozrejme, že si uvedomujeme, že naša práca, jej výsledky majú dopady na rodovú rovnosť, na životné podmienky žien v našich partnerských krajinách. Ale čo presne by ste očakávali od výboru gestorského výboru alebo iných výborov vo vašej oblasti pôsobnosti. Niekto ďalší sa už nehlasí o slovo, ale ešte než eh, dám priestor nášmu hostovi, chcem vám len povedať, že sme odpovedali na naozaj veľmi obsiahly dotazník z výboru FAM Kristiana Muscadini, naša podpredsedníčka, má na starosti e, od dobeho hľadiska v našom výbore. Takže pán Gustafsson. Áno, ďakujem pekne za tú otázku. Nuž, ak som pochopil vašu otázku správne, tak e, vás zaujíma, aké sú moje skúsenosti s predkladaním tých pozmeňovacích návrhov k dokumentom z výborov. No ja osobne to nepovažujem za najlepší, najlepšiu pracovnú metódu. My keď si vo výbore FAM prečítame návrhy z vášho výboru alebo z iných výborov, tak potom často konštatujeme, že tam chýba to rodové hľadisko. Ale často ten problém spočíva v tom, že niekedy nevieme, aké by malo byť rodové hľadisko v prípade špecifických tém iných výborov. Často nám chýbajú tie potrebné znalosti a skúsenosti. Takže keď vám zašleme naše pozmeňovacie návrhy, tak môžete mať pocit, dobre, ten nápad je fajn, ale to znenie nie je celkom správne, nie je celkom na mieste. A vy máte presne tie odborné znalosti, vy ste profesionálni vo vašich oblastiach. My sa zaoberáme iba tými rodovými otázkami, takže myslím, že bolo lepšie, keby ste vy sami to rodové hľadisko zohľadňovali. Pretože my to sa snažíme poriešiť v rámci našich schopností a zručností, ale ešte opakujem, nie sme odborníkmi na vašu problematiku, takže myslím, že by bolo dobré, keby každý výbor mal svoj vlastný dokument, svoju vlastnú rodovú stratégiu. Keď sa hovorí o rodovom hľadisku, Veľmi veľa ľudí si povie, no to je úloha žien, ale nie je to otázka len pre ženy. Nie je, iba, nie je to iba otázka e, práv žien, ale ide v širšom kontexte o ľudské práva a demokraciu. A takéto otázky sa týkajú rovnako mužov ako žien. Takže prosím, neberte to ako niečo marginálne ide naozaj o otázku ľudských práv. A ešte by som sa rád vrátil k téme USA. Ešte raz opakujem, že sa mi nepáči ten prístup, kedy náš výbor reaguje tým rozhodnúcimi návrhmi, lebo by sa rodové hľadisko zohľadňovať od samotného počiatku. Ja v úvode som si sám kladol otázku, ako môžem ja mať na starosti začlenového hľadiska do všetkých oblastí politik ešte raz opakujem, bolo by lepšie, keby sa to dialo priamo v eh, príslušných odborných výboroch, keby to nemusel robiť výbor FAM ex post. Ďakujem pekne. Máme tu ďalšiu otázku. Ďakujem pekne. Vítam vás tu, pán Gustavson. Teším sa, že ste prišli. Mám tu jednu tému, ktorá nesúvisí priamo s zahraničným obchodom. Ešte raz to zopakujem. Eh, nemali ste sluchadla, takže opakujem, moja otázka sa nepotýka zahraničného obchodu ale viem, že vy sa naozaj veľmi intenzívne zaoberáte s rovnoprávnením žien, čo ale mňa zaujíma. Mám dojem, že e, nevyhodňovanie mužov v niektorých oblastiach u vás je trošku tak v pozadí. Ja nechcem nejako hm, reakcionársky tuto vystupovať, e, vôbec nie, ale mňa by zaujímalo, či sa vôbec zaoberáte aj s e, nevyhodňovaním mužov, hlavne mladých mužov v určitých oblastiach, keď sa pozrieme na štatistiky aj to bude súvisieť e, samozrejme aj e, so zahraničným obchodom. Napríklad pokiaľ ide o absolventov vysokých škôl, vidím, že e, tam je väčšie percento žien, to isté sa týka aj maturantov a potom aj v určitých odboroch skôr sú absolventkami ženy, takže môže to nejako vplývať na naše hospodárske vzťahy, na našu spoločnosť v širšom kontexte, takže máte prosím nejaké poznatky z tejto oblasti, zaoberáte sa tým, pretože ja osobne mám pocit, že táto téma nie je dostatočne pretraktovaná. Ďakujem pekne. Môžete reagovať. Pán Gustavson, tá otázka bola naozaj veľmi zaujímavá. Áno, ďakujem. Att säga så som jag sa i mitt förra inlägg att, att för mig Áno, otázky rovnosti, ako som spomenul, nie sú čisto ženskými otázkami. My sa snažíme vytvoriť rovnaké podmienky pre všetkých, tak aby muži a ženy mali rovnaké práva, aby mali možnosť rovnakej účasti na demokratickej spoločnosti. Takže či už sa e, diskriminácia týka mužov alebo žien, je dôležité sa ňou zaoberať. Áno, máte pravdu, že otázka vzdelávania počtu absolventov, že toto je dôležitá vec. E, je to problém nie len u vás, ale aj v mojej krajine, kde e, chlapci dosahujú čoraz horšie výsledky vo vzdelávacom procese. Ja to vnímam tak, že prípade diskriminácie alebo nejakých nerovnakých práv je potrebné zasiahnuť, ale prosím, nevnímajme to ako nejaké znevýhodňovanie, pretože v prípade žien je tento problém markantnejší Ešte raz opakujem, náš výbor sa nazýva Výbor pre rodovú rovnosť. Nie je to len výbor pre práva žien. Takže chcem zdôrazniť, že pre nás je dôležité hľadisko oboch rodov, oboch pohlaví. Ďakujem pekne. No ale ten názov, tá skratka je predsa FAM, čo znamená žena. Ďakujem pekne za vašu návštevu. Dobre, kolegyne, kolegovia, poďme k bodu číslo 6. Máme 35 bodov programu, takže sa budeme musieť poponáhľať. Bod číslo 6. Ide o zmenu a doplnenie nariadení rady. Sú to tri nariadenia týkajúce sa dovozu olivového oleja a nipolských produktov z Turecka tak aby tieto dokumenty boli v súlade s postupom komitológie. Ja som spravodajca k bodu 6. Dnes nám ide o preskúmanie návrhu správy, takže by som vám stručne povedal, akú prácu som odviedol Pracujeme na riadeniach e, Omnibus 1, 2. E, takže e, teraz môžem dať šancu vám vystúpiť. Vážení kolegovia, máte nejaké pripomienky k tomu, otázky, výhrady k tomuto bodu 6? Chcete niečo povedať? teňoví spravodajcovia tu tiež eh, nie sú prítomní, takže asi sa nebude hlasiť eh. nikto z poslancov. Poprosím teda pani Marinu Dormal z komisie, nech sa páči. Tu som. Mhm. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj za správu. Iba stručne sa vyjadrím. Komisia nemôže súhlasiť s pozmeňujúcimi návrhmi 1, 3 a 7 a to preto, lebo nie sú v súlade s common understanding, spoločným porozumením. Pokiaľ ide o jednotku a trojku, tak e, to bežné, štandardné úvodné ustanovenie, pokiaľ ide o to vzájomné, teda spoločné porozumenie, e, common understanding, to je, to je bod 400, to by e, sa nemalo meniť, malo by to zostať v tom pôvodnom znení a potom pokiaľ ide o číslo 7, E, tam by sme chceli mať ten bežný čas e, na výhradu, ktorý býva v dispozícii, to sú dva mesiace, nie štyri Ďakujem. Yes, we'll take notice of your this agreement. The... E, ďakujem pekne, komisia. Lehota na pozmeňovacie návrhy je 1. júna na obed. A ja osobne sa pozriem na to, či ja prípadne e, nejaké pozmeňovacie návrhy nepripravím k tejto mojej pozmeň- e, vlastnej e, správe. Tak, ďalší bod je bod číslo 7. Opäť je to legislatívna záležitosť. Je to zmena doplnenie nariadenia Rady číslo 774 94 o otvorení a stanovení správy určitých colných kvót spoločenstva pre hovedzie meso vysoké kvality a bravčové meso, hydinové meso, pšenicu a raž a otruby, vedlejšie mlinárske výrobky a iné zvyšky. E, spravodajcom som opäť ja. A and I offer the merits of my draft report. A ja by som teda e, poprosil kolegov z výboru, ak sa chcú vyjadriť k tomuto bodu, ak máte nejaké výhrady, pripomienky. Nemáte, tie spravodajcovia tu nie sú. Gestorský výbor je INTA. Kolegyne z komisie, nech sa páči, ďakujem pekne z toho istého dôvodu, ktorý som teraz spomenula, nemôžeme súhlasiť s pozmeňovacím návrhom 1 a 5. Dôvody sú rovnaké ako v predchádzajúcom bode. Ďalší bod eh, číslo 8, tu pán eh, spravodajca nie je, pán Fielner. Čiže poďme ďalej, bod 9. Makrofinančná pomoc Kyrgyzskej republike. Opäť eh, spravodajcom som ja je to tiež legislatívny e, bod a e, máte návrh správy k dispozícii. Nebudeme opakovať, čo je tam napísané. Hlavná e, téma, tá politická sa opäť týka komitológie. Predpokladám, že aj tu bude mať komisia výhrady. Ale ešte predtým sa spýtam, poslancov, či majú nejaké e, pripomienky. E, takže komisia, pán Tex, práve prišiel. Sorry for the anticipation. You are... Prepačte, že sme to tak rýchlo e, prebehli všetko. Máte pravdu, že tento bod mal byť na programe e, trochu neskôr. Ďakujem pekne, e, pán predseda. prepašte, že meškám. Ale respektíve, ani nie, že meškám, ale tak rýchlo vám to ide dnes, taký ste šikovní ako predseda, že už sme sa dostali na tento bod. E, tento návrh je veľmi dôležitý, pretože v Kyrgyzskej republike v roku 2010 bola politická kríza a etnické násilie, e, ktoré s tým súviselo. A potom je tu otázka ekonomickej krízy, aj v tejto súvislosti v Kyrgyzsku boli významné hospodárske problémy. Napriek týmto e, výzvam sa krajina vydala na cestu demokratických reforiem, bola schválená nová ústava, boli, e, prebehli voľby, prezidentské voľby tiež a preto si myslíme, že by sme mali hospodárskú stabilizáciu v Kyrgyzsku e, podporovať, aby sme e, prodemokratickým silám e, pomáhali zabraňovať prípadnému znovu nejakému naštartovaniu nejakých etnických napätí. A preto bola tu konferencia donorov, MMF navrhla tiež nejaký program a my navrhujeme tiež e, v hodnote celkové 30 miliónov eur e, takýto e, program makrofinančnej pomoci, z toho polovicu navrhujeme poskytnúť vo forme grantov. Vy ste v správe, pán predseda, navrhli vyškretnutie použitie poradenského postupu v úvodnom ustanovení 18, čo by nebolo problematické samo o sebe, pretože parlamentná komisia súhlasia s tým, že tento postup e, advisory, teda poradenský, by mal byť aplikovaný, to je v poriadku, ale súvisí s tým iná dôležitá vec, a to síce, nie sú hlas medzi radou a parlamentom, pokiaľ ide o to, či máme mať e, teda výbor poradenský alebo ten postup e, preskúmania examination, tak tam máme ísť podľa toho spoločného porozumenia, podľa toho common understanding a to sa momentálne týka všetkých programov E, MFA. Viete, že máme podobné problémy v prípade e, Gruzínska, kde komisia už v januári 2011 navrhla túto záležitosť a stále sa tam táto komitológia, alebo táto otázka komitológia nevyriešila. Čiže treba nájsť nejaké rýchle riešenie tejto otázky našej inštitucionálnej, aby sme neblokovali E, tento e, program MFA, čo by bolo veľmi kontraproduktívne, keďže máme e, isté ekonomické podmienky, ktoré všetci si uvedomujeme a navyše aj arabská jar mala istý dopad na južné susedstvo EÚ, napríklad Egypt požiadal o MFA v objeme 500 miliónov eur. Pripravujeme istý návrh v spolupráci s ich orgánmi a snažíme sa e, potom e, aj to poskytnúť čom, alebo teda schváliť hneď potom, ako bude program MMF e, odklepnutý a samozrejme súvisili to aj, aj s situáciou politickou v krajine. Ale teraz by som sa ešte vrátil ku Kyrgyzsku. Budeme teda ešte riešiť tú otázku poradenského postupu, respektíve postupu prešetrenia, keďže je to horizontálna záležitosť, môžeme ju prebrať buď v kontexte tohto návrhu o, Kurgi, o Kyrgyzsku alebo prípadne aj o Gruzinsku, ale akékoľvek riešenia by boli iba dočasné, kým nebude dosiahnutá konečná dohoda, pokiaľ ide o teda rámcové nariadenie. Čo je dôležité je, aby sme tú dohodu dosiahli čoskoro a aby sme tento nástroj MFA mohli používať na stabilizáciu takýchto strategicky dôležitých krajín, ktoré sú blízke EÚ. Thank you. We share with the Commission the urgency of... Uh, Ďakujem pekne, e, pán kolega, že ste prišli a že ste teda zdôraznili potrebu e, schválenia tohto bodu, ale my e, nemôžeme ustúpiť, pokiaľ ide o túto kľúčovú otázku komitológie. Aby som to ešte skomplikoval, tak v rámcovom nariadení pán spravodajca Kozak s podporou tohto e, výboru navrhol na mesto e, vykonávacích aktov delegované akty, pokiaľ ide o prijatia memorand o e, porozumení. Čiže nie je to vôbec jednoduchá záležitosť, uvidíme, čo s tým spravíme. Lehota na predkladne pozmeňujúcich návrhov opäť 1. júna na obed. Well, uh, we cannot come back to Field's report. Teraz uh, sa vlastne stále nemôžeme vrátiť k bodu 8 e, v správe pána Filnera, pretože stále tu nie je. Let's move Poďme teda na bod číslo 10. Dohoda o obchode medzi EÚ na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej. Je to postup súhlasu, consent procedure. Spravodajcom je Mario David, skupina EPP. Návrh správy, alebo teda odporúčania máte e, k dispozícii v dokumentoch. A teraz, e, pán spravodajca, nech sa páči. Thank you very much, Ďakujem pekne. Môžem byť stručný, už sme o tomto hovorili, hlasovať e, budeme po obede o takejto e, o takomto uznesení, dočasnom povedzme, alebo predbežnom e, uznesení k tejto téme. Myslím, že sme už vlastne všetky body v zásade prebrali, ktoré sa snažíme nejakým spôsobom ošetriť v tejto fáze Chcem iba pripomenúť, že hoci toto je istá prvá výmena názorov, pokiaľ ide o súhlas, tak oficiálne parlament ešte nebol požiadaný zo strany e, rady um, v tejto veci, ak sa nemýlim, tak e, do konca tohto mesiaca e, prebiehajú ešte tie, to prebieha to podpisovanie, takže my čakáme e, na radu, že ukončí svoj postup a potom e, v júni na plenárke v Štrasburgu o tom máme hlasovať. My, my sme spomenuli isté obavy, pokiaľ ide o monitoring FTA, potom čo e, bude už platné v oblasti e, práv pracovných, ľudských a takisto aj trvalo udržateľného rozvoja. Myslím si, že všetko toto E, je aj v tej dôvodovej správe, ktorú som pripravil, e, zahrnuté a pokiaľ e, ja poviem, že chcem, aby alebo mm, bol by som rád, keby parlament nakoniec odsúhlasil túto FTA, tak asi nebudete prekvapení. Pán Lenge a ja, my sme vlastne pripravili dve správy k tejto veci. Jednak teda je ten dokument súhlas a teda potom je ten dokument Safeguard, my sme autori, spoločne e, cestujeme zajtra do Kolumbia, do Peru a pokiaľ budete súhlasiť, myslím, že on určite bude súhlasiť, tak e, by sme potom pripravili správu a tu predložili na e, tento výbor, ak by ste to teda mohli dať do programu na budúci mesiac. Boli by sme vďační. Ďakujem pekne, pán Lange, SAD. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, David už to povedal. Čo sa týka doprovodného balíčka pre túto dohodu s Kolumbiou a s Peru, tak tu ešte potrebujeme určité body objasniť. A myslím si, že možno naša frakcia má na to trochu silnejší názor než iné frakcie, pretože tu je vidieť veľmi pozitívny efekt ktorý musia ale vidieť a ľudia na mieste. Toto je pre nás dôležité. A preto paralelne k tomuto by sme chceli vyvinúť cestovnú mapu pre vlády v Kolumbii a v Peru, ktoré by odpovedali teda našim plánom. No a toto je predpoklad preto, aby sme mohli súhlasiť s touto dohodou. Ale vítame že sme sa dohodli na tom, ako postupovať. Vypracovali sme uznesenie, v ktorom sme formulovali naše zámery a naše želania. Rozprávame sa s partnermi v Kolumbii a v Peru a vidíme, že pracujeme aj na spoločnom stanovisku a samozrejme vy by som uvítal, keby sme túto správu a dôsledky toho, čo sme zatiaľ vyjednali v Peru, aby sa o tom dalo diskutovať. Tak, aby sme neskôr mohli hovoriť o zábezpekách hlbšie, aby sme si mohli vyvinúť preciznejší názor ohľadom tejto dohody. Som rád, že sme sa dohodli na tom, ako postupovať. Ďakujem. Helmut Scholz, Gue. Helmut Scholz. Ďakujem. Poprvé, chcem sa poďakovať obom spravodajcom za e, túto spoluprácu, ktorá trvá už niekoľko mesiacov. Naozaj prebehla výmena názorov, taká, aká má byť, riadna, e, pokiaľ ide o teda otázku obchodu v týchto dohodách a potom, keď už teda o tom e, hovoríme, tak e, našou úlohou je aj skontrolovať e, samozrejme a v budúcnosti kontrolovať túto dohodu. A ďakujem, že ste nám pripomenuli, pán kolega, že vlastne oficiálne sme ešte ani nezačali o tejto dohode rokovať, čo len ukazuje, dokazuje, že tá dohoda bude mať výrazný dopad na e, naše vzťahy, obchodné vzťahy e, s krajinami Latinskej Ameriky, v prípade e, dohody so Strednou Amerikou. E, tam e, máme podobné skúsenosti, teraz čo si spomenuli, to všetko naozaj sedí, to sú e, ľudské práva, všeobecné aspekty tejto dohody. Naozaj výmena názorov už prebehla aj pokiaľ ide o ekologické e, témy, pokiaľ ide o dopad na E, domorodé obyvateľstvo, teda na tých pôvodných obyvateľov e, a potom e, aj vlastne sa týchto krajín vyjadrili svoje názory, ale chcem ešte spomenúť tri body. A to síce v posledných, alebo na posledných vypočtiach, ktoré boli k jednotlivým aspektom týchto dohôd, tak mnohí delegáti hovorili o dopadoch takéto dohody v prípade alebo na e, chudobnejších ľudí, na, na životné prostredie, na biologický teda aspekt aj v Peru, aj v Kolumbii a najmä v súvislosti e, s ťažobným priemyslom a jeho stratégiami. Videli sme výsledok e, dopadovej štúdie a myslíme si, že táto dohoda FTA bude mať veľmi výrazný dopad aj na chudobných ľudí, aj na teda ekológiu. Tiež chcem povedať, že zintenzívnenie ťažby e, kvôli e, kultivácii e, tých polnospodárských palív, tzv. Ehm, sú tomu aj nejaké e, nové štúdie, e, to tiež bude mať istý dopad na životné prostredie v jednej a druhej e, krajine. Bude to mať tiež dopad na klimatické zmeny a vieme aj v súvislosti so summitom v Rio, že proste je to istý test toho, čo presne my robíme preto, aby sme vyvážili obchodnú spoluprácu e, na celom svete, v tomto prípade teda EÚ a Kolumbia, respektíve Peru. Tiež si myslíme, e, že pokiaľ ide o liberalizáciu e, financií, a hovorili sme o tomto aspekte aj na poslednej 8. ministerskej konferencii na VTO, teda že potrebujeme nový prístup, pokiaľ ide o celosvetové financovanie hospodárstva, hospodárskych aktivít a myslím, že FTA asi ešte e, nezohľadnila súčasnú krízu, alebo nedostatočne zohľadnila. Myslíme, že v tomto aspekte je tá dohoda nevyvážená, príliš v prospech Európskej únie. Veľmi dlho sme o tom rokovali už aj e, s zástupcami predchádzajúcich vlád predtým, ako vlastne e, bola výmena vlády, takže máme pocit, ako keby to bolo príliš e, ešte naviazané na minulosť a nezohľadňovalo dostatočne súčasnosť a budúcnosť. A potom, pokiaľ ide o ľudské práva, pri viacerých e, príležitostiach sme už sa na túto tému pozreli a porozprávali ja mám pocit, že tá situácia je skôr zlá ako dobrá, ale to možno mm, zostane mm, vec, kde nebudeme úplne súhlasiť ani na výbore, ani na plenárke, ale e, chcem povedať, že pokiaľ je to uznesenie, snažíme sa e, vylepšiť, pripraviť e, taký spôsob, aby ten náš prístup aj e, k, týmto, k týmto zložitým témam bol e, lepší. Ďakujem. Tak, ešte niekto sa chce vyjadriť? Komisia Michelangelo Margherita. Ďakujem, predseda. Rád by som sa stručne vyjadril k tomu, čo tu zaznelo, tým špecifickým vyjadreniam. Jedna sa týkala biopaliu a povahy dohody vo vzťahu k týmto špecifickým produktom, dohoda je z tohto aspektu naozaj neutrálna, keďže biopálivá už majú k dispozícii nulový colný tarif v rámci systému GSP+. Takže čo sa týka dopadu tejto dohody na biopaliva, tak tam nenastane žiadna zmena. A ohľadom toho, čo tu zaznelo vo vzťahu k finančným službám, Zapísali sme si toto vyjadrenie. Je pravda, že svet sa v posledných rokoch dramaticky zmenil v tomto konkrétnom priemysle. Čo sa týka rokovaní, ktoré prebehli s Kolumbiou a z Peru, tieto začali už v roku 2007, 2008 a vždy sme zohľadňovali aj celkový kontext pri týchto rokovaniach. Rešpektovali sme záujmy európskeho priemyslu, európskeho spotrebiteľa v priebehu celého rokovania. Ďakujem. Ďakujem, Maria Vidarodegi. Ďakujem. Len stručne. Tieňoví spravodajcovia vo vzťahu k mojej správe sa vyjadril veľmi konštruktívne. Ďakujem. Napriek tomu, že občas sme nesúhlasili z ideového hľadiska, ale máme v podstate podobné pochybnosti a názory. Čo ma ale veľmi teší, je nielen to, že parlament je ochotný sa zameriavať na otázky ľudských práv, pracovných otázok a tak ďalej. Samozrejme, toto zaujíma aj vlády oboch krajín, Kolumbie aj Peru. Snažíme sa na tom pracovať a myslím, že je to hlavnou témou našich diskusí mňa a pána Langeho v budúcich troch dňoch a dúfam, že dospejeme k odpovediam, ktoré vám budeme môcť na budúce predložiť a že tieto naše odpovede utíšia pochybnosti, ktoré opravnene nadnesli niektorí kolegovia a že budeme môcť v tejto otázke pokročiť. Na druhej strane by som vám chcel pripomenúť, že Európa nemôže zostať stáť. Dohoda napríklad medzi USA a Kolumbiou ehm, vstúpla do platnosti pred dvomi, tromi týždňami a Myslím si, že v podstate v niektorých aspektoch profitujeme z toho, že oni začali ako prví a že už že aj Peru, aj Kolumbia zavádzajú mnohé naše požiadavky, pretože si myslia, že z toho budú profitovať aj ich ľudia budeme hlasovať e, dnes po obede 3.30, dúfam. Rád by som o to požiadal, pretože na programe sa hovorí, že prípadne sa bude hlasovať. Predseda, ďakujem. Návrh správy už bol pred pár minútami rozda. A rada sa na to ešte začala pozerať formálne, pretože sa tak stane neskôr tento mesiac a ešte sa nenaplánoval podpis bol proces podpisovania. Takže mm, neviem, či môžeme tú lehotu ponechať tak, ako bola. Zatiaľ ju ponecháme otvorenú a rozhodneme o nej na našom budúcom zasadaní, pretože, ako hovorím, rada sa na to ešte nepozerá formálne. Takže na našom budúcom zasadaní stanovíme lehotu pre pozmeňovacie návrhy v súlade s tým, ako sa rozhodne rada. Rád by som vám pripomenul, že toto bude postup súhlasu a jediné pozmeňovacie návrhy, ktoré sú povolené sú v duchu áno alebo nie. A my už sme navrhli spravodajcovi, aby súhlasil, takže jediný pozmeňovací návrh by mohol byť v duchu nesúhlasu. Ďakujem. Môžete potvrdiť, že budeme hlasovať 4.30 po obede? 16.30? Uh... Uh, Spravodajca, pán Fielner, pre bod 8 tu nie je. Dnes ráno sme postupovali príliš rýchlo. A jeden dôvod pre toto je, myslím, očividný. Už prichádza leto. Takže prerušíme naše zasadanie. Toto je koniec našho verejného zasadania. Rád by som navrhol správodajcom, aby si naplánovali alebo by sme preložili naše zasadanie koordinátorov bude sa konať 11.15 a 11.30, teda o 15 minút skôr. Skonzultujem to s ostatnými koordinátormi, aby sme ho preložili o 15 minút skôr. Ďakujem. Uvidíme sa po obede.